Good morning, everybody. všetkým príjemný dobrý deň. Pekné slnečné ráno v Bruseli a dovolte, aby som vás srdečne privítala na dnešnom vypočutí. Žiaľ, z dôvodov bezpečnosti ľudia ešte stále čakajú pri vchode, takže ja sa ospravedlňujem, ale budeme musieť počkať možno ešte 5 minút, kým sa sem ľudia dostanú a potom začneme čo najskôr. Ďakujem za strpenie a zatiaľ sa pobavte, skúste sa porozprávať so susedmi. once more. Takže ešte raz eh, vás všetkých zdravím. Je veľkým potešením privítať vás na dnešnom verejnom vypočutí o občianstve EÚ v praxi naše spoločné hodnoty práva a demokratická účasť toto vypočutie koordinované spolu s Európskou komisiou a so štyrmi výbormi Európskeho parlamentu, výboru občianských slobodách, výboru pre spravodlivosť a vnútro, e, výbor pre právne záležitosti, výbor pre ústavné záležitosti a výbor pre petície. Dovolte mi na úvod e, poskytnúť určité praktické informácie. Chcela by som vás informovať o tom, že máte zabezpečené tlmočenie do všetkých 24 oficiálnych jazykov s výnimkou chorváčtiny a írštiny. Chcela by som vás informovať aj o tom, že toto vypočutie je webstreamované a vystúpenia e, účastníkov e, budú nahrávané. Ako som povedala, mi veľkou cťou prihovoriť sa k vám ako predsednička výboru pre petície v Európskom parlamente. Náš výbor pojednáva Eh, o petíciách občanov každý každúčičký deň a zapája sa do praktických aspektov občianstva EÚ. O tom, čo to je a čo by to mohlo byť. Európsky občania majú právo využiť ako nástroj priamej európskej demokracie petíciu, ktorú môžu predložiť do Európskeho parlamentu a vzhľadom na tie petície, ktoré dostal náš výbor pre petície, je mi z toho jasné, že to, ak má európske občianstvo byť realitou pre občanov a ak ho občania majú tak vnímať, toto všetko by malo byť veľkou prioritou pre všetky európske inštitúcie, pretože petície poskytujú cennú spätnú väzbu pre nás ako zákonodárcov ale aj pre výkonnú moc ako na úrovni EÚ, tak aj na národnej úrovni. Predovšetkým spätnú väzbu o eventuálnych medzerách v implementácii EÚ legislatívy. Petície môžu zároveň byť si včasnou výstrahou pre členské štáty, ktoré zaostávajú pri implementácii EÚ legislatívy. Použitím petícií európsky občania aktívne sledujú uplatňovanie európskej legislatívy a ja cez prácu nášho výboru vidím, aký užitočný a nenahraditeľný zdroj informácií sú petície e, v súvislosti s praktickými aspektami uplatňovania práv európskeho občianstva v každodennom živote, práva na voľný pohyb, uznávanie občianských dokladov v všetkých členských štátoch, politické práva, zapájanie sa do dialogu s európskymi inštitúciami. To by nemali byť iba krásne koncepcie, ktoré sú zakotvené v legislatíve. Práve naopak, malo by to byť skutočný, užitočný a efektívny nástroj, ktorý pomáha občanov v ich každodennom živote. Európsky občania pripisujú veľký význam EU občianstvu, konkrétne voľnému pohybu. A preto je dôležité, aby sme toto právo obhajovali. Vždy a všade, keď v jednotlivých členských štátoch únie sa na toto právo útočí. A to by sme mali robiť v našom výbore podľa tých petícií, ktoré dostávame tam, kde sa dá hovoriť o praktických ujednaniach e, a kde sa dá bojovať proti zneužívaniu práva voľného pohybu. Európsky parlament nikdy, a to zdôrazňujem, nikdy nebude akceptovať anuláciu tohto práva, pretože je zakotvené v zmluvách. Môžem vás uistiť, že Európsky parlament bude vykonávať svoju úlohu spolulegislatívca a obhajovať práva občanov v súvislosti s možnými legislatívnymi zmenami. Hoci nemáme čas na to, aby som vám poskytla vyčerpávajúci prehľad veci, o ktorých občania hovoria v petíciách, predsa len by som chcela upozorniť e, a povedať vám, že pre mňa je veľmi dôležité to, že traja z predkladateľov petícií spolu s poslancami, zástupcami komisia, odborníkmi sú tu prítomní, tak aby mohli oni vyjadriť svoje názory na to, ako je možné vylepšiť EU občianstvo v praxi. A srdečne ich vítam medzi nami. Výbor pre petície sleduje správy o občianstve, ktoré zverejňuje Európska komisia raz za tri roky a pripravili sme aj správy z vlastnej iniciatívy k tým dvom predchádzajúcim správam o občianstve v roku 2010 a v roku 2013. Pred troma rokmi Európska komisia spolu s Výborom pre občianske slobody a Výborom pre petície v spolupráci s Výborom pre právne záležitosti zorganizovala podobné podujatie ako to dnešné bolo to pri príprave správy o občianstve v roku 2013 13, pri tejto príležitosti. Toto podujatie bolo vtedy veľmi úspešné a dozvedeli sme sa množstvo myšlienok, ktoré e, boli veľmi inšpiratívne. The work of citizenship related dossiers. We are today looking forward to the publication of the 2016 EU Citizen Report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 i launched a public consultation on EU citizenship. We looked for feedback on po chvíle odmrčania by slovenská kabína chcela oznámiť, že z technických príčin tlmočenie do slovenčiny bolo zrušené. Ďakujeme. We received over 2000 responses and we are publishing a summary today.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 Yes. Uh, tack fru talman för att organisera den här spännande och nödvändiga um, debatten om unionsborgarens rättigheter. Um, I would like to address uh, my question uh, to the panel and to Madame Boulanger. As I would like to uh, introduce myself, I'm uh, Gerald Christian Heintges, coming from Germany